Okay, good morning, Takže dobré ráno. Ideme hlasovať. Žiaľ, s tým omeškaním. Sa štandardných okolností hovorím švedsky, ale počas hlasovania budem hovoriť po anglicky, aby sa dalo jednoduchšie sledovať dianie. politické. Začneme bodom číslo 11 v rámci hlasovania. Takže ide o zamestnanie sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2012. Maybe Mr. Rumeva want uh, the floor about the role of oral amendment. Chcete sa vyjadriť k ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Je to k pozmenujúcemu návrhu číslo 7. Ideme hlasovať, alebo až keď, keď prídeme k tomu pozmenujúcemu návrhu? A nie, urobte to teraz. Ide o pozmenujúci návrh číslo 7 k bodu 23. Tam je ústny pozmenujúci návrh, ktorý má ktorý znamená, že sa majú nahradiť tri slova. Social automatic stabilizers Namiesto toho použijeme zámeno they. Tieto tri podstatné mená majú byť nahradené neutrálnejším zámenom they. Pokiaľ sa nemýlim, toto si získalo podporu konsenzu. Takže teraz som si uvedomil, že E, nikto sa nechcel vyjadriť k niektorým z, niektorým z pozmeňujúcich návrhov 1 a 6. Potom by sme mohli blokovo o tom hlasovať, alebo snáď nie. Takže blok 1 až 3 ani to nie. Takže skutočne musíme ísť po jednom. Takže začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 1. Kto je za? Prosím, aklamačne proti. Zdržali sa schválené. Dvojka za, proti. Zdržali sa schválené. Číslo 3 za, proti. Zdržali sa schválené. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúci, 5, hlasujeme o 5, za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválené Schválené. Teraz eh, číslo 7. Tam máme ústne doplnenie a upravenie. Je niekto proti tomuto ústnemu návrhu? Tak môžeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Osmička za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 9 za, proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Prejdeme na bod číslo 12, energetická účinnosť. And we first start with amendment number 14. Číslo 14. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. Číslo 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 15. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 17, ten bol stiahnutý, osmička za, proti, zdržali sa, schválené. To znamená, že 7, Opravuje sa predsedajúci, predsa len o sedmičke. Budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 18 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Devätnásť za proti, zdržali sa, schválené. Teraz 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, Schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. Desiatka za, proti, zdržali sa, schválené. 11 a tu máme hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Ideme hlasovať o pozmejúcom návrhu číslo 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka. Za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Trojka. Za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 13. 30. Za? Proti. Zdržali sa. Takže ideme elektronicky hlasovať a je to pozmeňujúci návrh číslo 13. Úvodné ustanovenie 30. Hlasujme, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasujeme o celom návrhu stanoviska a elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. A uzatváram hlasovanie. Schválené. Blahoželáme pani spravodajkyni. Teraz prejdeme na 13. Je to program DAFNE a dáme slovo spravodajkyni pani Bastos. Ďakujem za slovo. Úvodom sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, s ktorými e, bola spolupráca veľmi dobrá E, nebudem menovať všetkých, ale e, spomenula by som e, Silviu Guillaume. A ona nie je tu, pretože uviazla v rámci štrajku aerolínie. Bolo 73 pozmejúcich návrhov, neboli problémové, niektoré doplnili, zlepšili text mojou snahou e, bolo zabezpečiť zvýšanie finančných prostriedkov pre e, program DAFNE. My chceme skutočne zabezpečiť finančné prostriedky pre obdobie 2014 až 2020 a zabrániť tomu, aj keď v tom širšom programe je to zakotvené, E, taká hrozba, že e, program DAFNE by mohol e, vo svojej podstate byť ohrozený, pretože DAFNE je programom, ktorý má predchádzať násiliu, ktorým sú vystavené ženy a deti. Chcem sa ešte raz poďakovať za dobrú spoluprácu, za spoluprácu sekretariatu výboru a vôbec sekretariatu EPP. Poďme hlasovať. Takže začneme 23, kto je za, aklamačne, proti, zdržali sa, schválené. 24 tým pádom odpadáva. Kompromis číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. To znamená 31, 32, 29, 27, 26, 30, 28, 25, E, odpadávajú, nebude, nemusíme o nich hlasovať. Kompromisný návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. To znamená, 33 e, vynechávame, 34, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené štátov. Tým pádom odpadávajú 35, 40 a 36. Ideme na 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz prejdeme na 37. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, schválené. 39, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 42, za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. Mohli by sme si ešte overiť 42. Môžeme. Takže prosím, skontrolujeme si elektronicky 42. Otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci. Takže ukončujeme hlasovanie. Zamietnuté tým pádom. 44. To je za, proti, zdržali sa, schválené. Preto 45, 48, 47, 46 vypadáva, 49 za, proti, zdržali sa schválené. Číslo 50 a 54, blokové hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. To je za, e, za 52, proti, zdržali sa, schválené. 53 vypadáva a 55 je stiahnutý. Aj 56 a ideme hlasovať o kompromise 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. To znamená 62, 61, 57, 58, 60, 59 sa preskakuje. Ideme hlasovať o 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis číslo 6. Poďme hlasovať. Ešte raz 63. Elektronicky overíme. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. To znamená 64 a 66 vypadáva. Hlasujeme 65 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 67. Ústne, ústny pozmeňujúci návrh. Ak nikto nie je proti ústnemu pozmeňujúcu návrhu, môžeme o tom hlasovať. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Schválené. 68. odpadáva. 69. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 70 vypadáva. 71 za, proti, zdržali sa, schválené. 72 vypadáva, takže 73. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Trojka za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka za, proti, zdržali sa, schválené. Peťka za, proti, zdržali sa, schválené. Šesť. za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, schválené. To znamená, že osmička a sedmička sa preskočia. 9. Sa. Proti. Zdržali sa. Schválené. 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11. odpadáva. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, Proti? Zdržali sa? Schválené. 17. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 18. Za? Proti? Zdržali sa? Elektronicky si to overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 19 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 20 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 21 za, proti. Zdržali sa. 22 sa preskakuje. Takže o jednotka, jednotka hlasujeme za, proti, zdržali sa, schválené. Takže elektronicky budeme hlasovať o uznesení ako takom. Otváram hlasovanie. Takže je to schválené. Ďakujeme pekne. Blahoželáme spravodajkyni pani Bastos. Okay, we now going to proceed the meeting. Teraz budeme pokračovať v rokovaní. Prejdem do švedštiny.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 Okay, please. We now proceed with the meeting. Chceme pokračovať. A ako som už vás varoval, prechádzam do švedčiny. Takže... Takže ešte raz oslovujem vás vo švedskom jazyku. A mali by sme sa teraz venovať bodu číslo 14, ale ako som bol informovaný, spravodajkyňa pani Piety Kenen sa niekde zdržala, preto sa pustíme do pečky. Milé dámy, ak chcete sa porozprávať, tak choďte za dvere. To znamená, z objektívnych dôvodov nemôžeme robiť 14, preto sa budeme venovať Peťke. A Peťka je žena ženy a zmena klímy. Dáme slovo e, pani Kil Nielsen. Ďakujem za slovo summit v Durbane, ktorý, e, ktorý e, bol temer totálnym zlyhaním, sa e, síce dopracoval k nejakému výsledku, ale veľmi málo ambicioznému výsledku. Aké dva signály vyslal summit? E, poprvé, e, e bola to pochvala práce komisárke Hedegard a v podstate e, e, vďaka jej snahe vznikajú rôzne spojenectva v prospech E, boja proti zmene klímy e, a snažíme sa tým oslavovať menej rozvinuté krajiny. Aj ostatné EÚ zohráva úplne inú úlohu ako USA. Pa priam kontrastujúcu. Mali by sme i naďalej byť tou prednou líniou v boji proti klimatickým e, zmenám. Asi ten druhý signál, ktorý bol vyslaný, bol ten, že ženy e, sú e, vlastne e, kľúčovou silou v tejto oblasti. Komisárka Hedegard je žena a potom Anna Mašebe, predsední, predsedníčka, ktorá je generálnou riaditeľ, potom je tu generálna riaditeľka pani Figereš, je to generálna riaditeľka Rady pre boj proti klimatickým zmenám. Myslím si, že e, skutočne e, bol dosiahnutý pokrok v tejto oblasti. Nezávisle od toho, akým výsledkom sa dopracujeme v oblasti e, boja zmeny boja zmeny proti zmene klímy. V každom prípade nastávajú sľubné signály k zvratu. Ženy sú práve tie, ktoré sú prvé postihnuté E, e, živelnými pohromami, ktoré e, vznikajú v súvislosti s klimatickými zmenami. Teda ženy sú na jednej strane obeťami, ale zároveň sú aj nositeľkami znalostí a noha v tejto oblasti. Ale je to naliehavá záležitosť. V našej správe poukazujeme na význam boja proti klimatickým zmenám a treba sa zamyslieť nad tým, ako e, urobiť z tejto e, témy prioritu v rámci zahraničnej politiky EÚ aj v rámci vnútornej politiky. Myslím si, že e, nepodarí sa nám Nepodarí sa nám veci zmeniť v boji proti klimatickým zmenám, ak sa nebudeme viac angažovať. Skutočne je celý arzenál opatrení, ktorý môžeme využiť na efektívnejší boj proti zmenám klímy. V mojej správe uvádzam tri hlavné posolstva. Poprvé, musíme zaangažovať všetkých do boja proti klimatickým zmenám a chceme e, efektívnejšie bojovať, musíme vtiahnuť všetkých aktérov. Po druhé, treba sa opierať o dva hlavné princípy. Poprvé je, sú to dôsledky e, nerovnosti a potom aj venovať sa e, príčinám týchto nerovností z čoho vyplýva tá nerovnosť spoločnosti. No a po tretie, e, treba dôslednejšie pochopiť, aké sú väzby medzi situácia, v ktorej sú ženy a klimatickými zmenami. Samozrejme, to si vyžaduje e, rodovo e, diferencované zbieranie e, dát. A myslím si, že toto je vec, ktorá platí aj v oblasti rozvojovej politiky. Je tomu tak už po ostatných 20 rokov. Ženy sú diskriminované práve z toho, z toho dôvodu, že sú ženami štatistiky, ak e, e, e, rozčleníme štatistické údaje podľa rodového kľúča, tak zistíme, že to ovplyvňuje všetky oblasti nášho života, aj všetky druhy spoločnosti. Ženy nemajú prístup ku všetkým zdrojom, nemajú rovnaké vlastnícke práva a vlastne sú držiteľkami menej ako 1% zdrojov. 70% žien žije z tých, z tých obyvateľov Zeme, ktorí žijú z menej ako jedného dolára de, denne, je 70 žien. Ďalej, e, aj v politickom svete len 7 e, e, politikov, to znamená na úrovni vládnych politikov sú ženy a pritom ženy vedú domácnosť, a vykonávajú dve tretiny vykonávanej práce globálne a to, a to ale predstavuje len 10 e, príjmov e, z vykonávanej práce. Ženy sú vystavené násilie, predstavujú 80 utečencov a presídlencov a umrtnosť je 5 krát vyššia e, v prípade žien než u mužov, ak nastanú Eh, živelné eh, pohromy. To znamená, vo všetkých oblastiach života ťahajú za kratší koniec a táto nerovnosť postavenia žien a mužov sa vo všetkých týchto oblastiach predstavuje, čiže ekonomickom, politickom aj sociálnom eh, pohľade sú na tom ženy horšie. Ženy sa musia prispôsobiť týmto obrovským zmenám spôsobených medzi iným aj klimatickými zmenami. E, pozorujeme e, vylepšenie rôznych medzinárodných dohod pred nejakými desiatimi rokmi. E, Medzinárodný výbor pre boj proti klimatickým zmenám pochopil, že treba sa venovať aj rodovému rozmeru tejto problematiky. Napríklad Agenda 21, teda ďalej ekoramec, 25 a e, ďalej sú to aj rôzne rámcové dohody na medzinárodnej úrovni. Rozpoznali rodový rozmer politiky boja proti klimatickým zmenám, lepšie popenie rozdielov a nerovnosti medzi ženami a e, mužmi. Poukazuje na to, že je potrebné e, skutočne dať rovnaký arzenál nástrojov, do rúk žien a mužov, aby vedeli účinnejšie bojovať proti dôsledkom e, živelných pohrom. A takisto treba e, sa pozerať na veci z dlhodobého hľadiska. E, ak ak chceme riešiť problematiku diskriminácie, tak musíme to pojať z dlhodobého hľadiska v našej správe. Hovoríme o komplementarite tých dvoch postojov. Na jednej strane chceme pomôcť ženám, E, ktoré sa ocitajú v ťaživých situáciách. Po druhé, chceme skutočne zmeniť nastavenie politiky boja proti e, zmenám klímy. Chceme do, pojať do, e, do tejto politiky aj združenia žien. Chceme podporiť účasť žien. Chceme podporiť projekty, ktoré sú prejavom emancipácie žien, aby aj ženy mohli byť takto pozdvihnuté nielen v rozvojovom svete, svete, ale aj v rozvinutejšom svete. E, osveta už prináša svoje ovocie, ale e, e, k tomuto pokroku nastáva len po malých inkrementoch a Treba nasmerovať našu pomoc e, do rozvojových krajín, ale musíme povedať, že vo všetkých politikách EU absentuje do veľkej miere e, rodová, rodový rozmer. Máme vypracovanú cestovnú mapu do roku 2050. Hovoríme o zelenej ekonomike, hovoríme o snižovaní emisí, hovoríme o sektorovom prístupe ktorý by mal priniesť zmeny. Avšak nikde sa nezohľadňujú rozdiely medzi ženami a mužami, pritom existuje zrejmý vzťah medzi klímou a rodom. Ale hovorili sme o tom aj včera, keď sme hovorili vlastne o správe pani Estrela, že je to navzájom prepojené, aj pokiaľ ide o polnohospodárstvo a obchod, aj tam sú rodové aspekty. Takže naozaj kľúčovými piliermi zelené ekonomiky sú naozaj momentálne muži, alebo teda, teda sú to muži a myslím si, že e, to bude mať, alebo tieto klimatické zmeny budú mať negatívny dopad na ženy. A myslím si, že by bolo treba tam zapojiť aj tieto rodové aspekty, rodové otázky. A myslím si, že samozrejme to nemusí byť v každej oblasti, ale mali by sme to zohľadniť v rôznych e, sektoroch. tak v politike, ako aj v ekonomike. Ak chceme integrovanú politiku, ktorá bude za rodovú rovnosť. A to znamená, že sa musíme pozrieť alebo pohľadať e, aj implicitnejšie spôsoby tejto rovnosti. Ak nezohľadníme tieto rodové otázky, budú tu negatívne dopady na naše snahy dosiahnuť rodovú rovnosť. Sú tu nedostatočné štatistiky, nedostatočné údaje a dokumenty o rodových aspektoch v energetike, v doprave a tak ďalej. A myslím si, že to nám aj zabraňuje uh, alebo znemožňuje pochopiť naozaj tú, tento rozmer rodových otázok a ich vplyv. Chcem sa poďakovať spravodajkyni, a teda, pardon, chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným na eh, tejto diskusii, na, za ich návrhy a eh, chcem sa im poďakovať za to, že sme mohli predniesť túto tému a pomôcť našim občanom. Ďakujem Pani Nielsen, otváram rozpravu. Pani Estrela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, pardon, pani predseda. Chcem zablahoželať pani Nielsen. K jej správe je veľmi dobre vystávaná, veľmi zaujímavá a je nesmierne aktuálna momentálne v kontexte po konferencii v Durbane. V Durbane zohrali ženy výnimočnú vodcovskú pozíciu. Výsledky samitu samozrejme mohli byť ambicioznejšie, ale aj tak boli dosť povzbudzujúce a je to aj vďaka zapojeniu žien, teda ten, hoci aj malý pokrok, ale ten, čo sa dosiahol, tak to bolo vďaka odhodlanosti a úsiliu žien prítomných na samite. Včera sme tu hovorili o mojom stanovisku, mojej správe o energetickej účinnosti a tieto dve témy sú naozaj úzko prepojené. Aj táto téma ukazuje, že ženy nemožno vylúčiť zo žiadnej oblasti politiky, ekonomiky a tak ďalej, kdekoľvek vlastne, kde je život, kdekoľvek, kde sa prijímajú rozhodnutia. Účasť žien je nevyhnutná. Ja vítam e, túto správu, predovšetkým to, e, že klimatické zmeny naozaj nemôžu byť vnímané e, neutrálne, rodovo neutrálne, pretože prehlbujú rozdiely, respektíve majú negatívny vplyv najmä na rozvojové krajiny, najmä na chudobné krajiny a chudobné vrstvy obyvateľstva, tak ako nám už povedala spravodajkyňa. Ženy sú viac vystavené dôsledkom klimatických zmien a mm, prírodným katastrofám, pretože trpia rôznymi formami diskriminácie a ženy predovšetkým sú ohrozené chudobou, e, nedostatkom vody, suchom. Tieto aspekty respektíve rôzne kontexty stiažujú prístup žien k jedlu, k, mm, k pitnej vode a často dievčatá nemôžu chodiť do školy, nemôžu sa vzdelávať, musia pomôho, pomáhať svojim matkám. A my musíme bojovať proti klimatickým zmenám a zapojiť do tohto boja ženy Myslím si, že dobrým príkladom, ako to urobiť, bol aj klimatický summit. Ženy musia byť zapojené do procesov prijímania rozhodnutí na všetkých úrovniach a musia byť zapojené samozrejme viac aj do výskumu, do práce vo výskume. Na druhej strane Pokiaľ ide o riadenie zdrojov a udržateľnosť zdrojov, myslím si, že ženy nabrali oveľa viac poznatkov, skúseností, pokiaľ ide o udržateľnosť, ekologickú udržateľnosť. Myslím si, že tento fakt sa nedá ignorovať. Mali by sme to využiť ja ako tieňová spravodajkyňa za skupinu SND predložím eh, niektoré pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide osobitosť eh, integrácie žien, otázky migrácie a o prehlbenie rozmeru, rodového rozmeru v, rozmeru v udržať, v cieľoch udržateľnosti pri mileniových rozvojových cieľoch. Myslím si, že rodová perspektíva by sa mala zohľadniť aj v rozvojovej pomoci, pretože tam zatiaľ nie je dostatočne prítomná. Takže ukončím toto tak, ako som aj začala. Zablahoželám spravodajkyni, chcem sa aj poďakovať za jej prácu. Myslím si, že táto správa prispieje k tomu, že budeme venovať väčšiu pozornosť úlohe žien, teda tej úlohe, ktorú by mali zohrávať v súčasnej spoločnosti a úlohe, ako môžu prispieť k tomu, ako čeliť e, klimatickým zmenám. Ďakujem pekne, pani Piety Kejnen. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, v prvom rade by som sa chcela pripoť k tým, ktorí zablaželali pani spravodajkyni. Myslím si, že naozaj si zvolila tie kľúčové aspekty, kľúčovú dynamiku toho, čo je vlastne za klimatickými zmenami a prepojením na ženy. Áno, ženy sú najzraniteľnejšou skupinou z ekonomického hľadiska, aj pokiaľ ide o prístup k zdrojom. Sú to e, je to teda najmä v tých eh, rozvojových eh, krajinách, eh, chudobných krajinách, ale aj, aj v tých rozvinutých. Ženy sú teda tá najzraniteľnejšia skupina, rovnako na tom sú aj deti, sú to skupiny, ktoré najviac trpia dôsledkami klimatickej zmeny. A pri príjmaní rozhodnutí ženy nemajú dostatočnú úlohu, to je aj súčasť toho problému, dynamiky, preto ja podporujem myšlienku toho, že vo všeobecnosti by sme potrebovali a aj teda konkrétne v týchto klimatických otázkach viac žien v politike pri príjmaní rozhodnutí. Mali by sme podporiť, podobne ako v, pri riešení konfliktov, úlohu žien v klimatickej politike. Myslím si, že potom na ústavnej úrovni by ženy mali mať právo k čistému životnému prostrediu, k dostatočným zdrojom, no, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Potom otázka, ktorú ste spomenuli no. a myslím si, že je to aj súčasť e, zdrojov mnohých problémov. To je nedostatočná úloha žien v politických pozíciách. E, ak sú ženy v politike, tak nemajú dostatočnú silu, respektíve možno majú nejaké zodpovednosti, ale väčšinou sú to muži, ktoré majú uh, tie pozície, pri ktorých e, mm, sa vedia dostať k zdrojom, keď môžu rozhodovať o používaní zdrojov. Rada by som zdôraznila, možno trošku silnejšie v tom, tejto správe, pozitívnu úlohu a silu žien. Myslím si, že ženy sú hnacou, hnacím motorom sú najaktívnejšou skupinou v civilnej občianskej spoločnosti, v mimovládnych organizáciách, pretože vlastne aj on, ženy sú tie, ktoré vzdelávajú deti, ktoré prijímajú rozhodnutia každý deň, pokiaľ ide o spotrebiteľské otázky a sú tiež aktívne na mikro e, úrovni, teda na tej miestnej, regionálnej úrovni, politickom, ekonomickom živote a preto by sme sa mali spýtať, ako lepšie podporovať spoluprácu medzi takýmito organizáciami a aktivitami žien, ako no, političkami, respektíve spotrebiteľkami, tými, ktorí príjmajú rozhodnutia na tej miestnej úrovni a prepojením vlastne na tú vyššiu úroveň, pretože myslím si, že tak by sme mohli dosiahnuť zmenu. Ďakujem. Ja sa tiež pridávam, respektíve som sa pridal k zoznamu rečníkom aj mm, pridal som to aj môjho tieňového spravodajcu. Súhlasím s tým, čo bolo povedané. Myslím si, že je to dobrá správa a obsahuje niektoré veľmi dôležité otázky. Ja som počul od mnohých ľudí otázku, čo majú rodové otázky spoločné s klimatickými zmenami a treba toto prepojenie zdôrazniť. Je to veľmi silné prepojenie, nie je to len nejaká technická otázka, ale ekonomická, politická. Je dobre, že ste na to poukázali. Ja nemám nejak veľa toho, čo dodať. Niektoré veci by som dal do pozmenujúcich návrhov. Keď e, budeme vysvetľovať, prečo to robíme, myslím, že by sme mali povedať, že jeden z dôvodov, prečo riešime túto otázku, je to, že ľudstvo e, veľa spotrebúva a sú to predovšetkým muži, e, ktorí sú veľkými spotrebiteľmi, pokiaľ ide napríklad o využívanie aut a tak ďalej, využívanie celkovo energie. Myslím si, že by sme to tu mali zdôrazniť. A pokiaľ ide o bod 9, myslím si, že by sme mali zdôrazniť poznatky žien, vedomosti a mm, viem aj aké sú nejaké dobré príklady toho, kde vzdelávanie a vedomosti žien pomohli nám, v Tunisku e, pomohli pri certifikácii a tiež v Nikaraguje a Hondurase ženy boli naučené, ako sadiť eh, stromy a vysadili teda stromy, čo potom viedlo aj k zlepšeniu tej klimatickej situácie. A myslím si, že to bolo v roku 1993 v Lamasika, kde zomrelo mnoho ľudí a e, jedn, v takejto situácii, teda dochádzalo tam k úmrtiam a e, ženy boli potom vzdelávané v tom smere, aby vedeli rozpoznať rizikové signály. E, samozrejme, my sa snažíme zlepšiť situáciu žien aj mužov väčším zapojením žien a myslím si, že aj na európskej úrovni, respektíve mohli by sme teda vyzvať všetky štáty, aby si stanovili ciele vo všetkých oblastiach, vo všetkých úrovniach príjmania rozhodnutí, aby si stanovili ciele rodovej rovnosti. Myslím si, že taká by mohla byť požiadavka od samotného začiatku Samozrejme, ja predložím tieto veci ako pozmenujúce návrhy, ale ďakujem pekne za veľmi dobrú správu. Ďakujem pani Papadopolu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež rada povedala, že je to vyvážená správa. E, uvádza sa tu všetko, čo by uvedené malo byť a najmä klimatickí utečenci. To by som chcela e, zdôrazniť. V rozvojových krajinách napríklad sú mnohí ľudia e, postihnutí e, prírodnými katastrofami, ktoré sú spojené s klimatickými zmenami. Aj skutočnosťou, že mnohé ženy, muži i deti sú prinútení presťahovať sa, opustiť svoje domovy a tu vidíme, čo znamená byť klimatickým utečencom. A najmä to zaťaženie je na ženách, keď majú deti, starí ľudia, postihnutí ľudia. To sú práve tie skupiny, ktoré sú najviac zasiahnuté. Rodiny strácajú i istú súdržnosť a dostávajú sa na okraj spoločnosti a z tohto dôvodu sa spochybňuje fungovanie a súdržnosť celej spoločnosti. Čiže mikropôžičky pre ženy by mali byť e, garantované, aby ženy po takýchto radikálnych zmenách vo svojom živote e, mohli sa opäť venovať svojim činnostiam a to sa týka e, najmä rozvojových krajín. Je dôležité, aby ženy mohli sa venovať rôznym činnostiam. Videli sme v rôznych správach e, Rady Európy a podobne, že tam, kde ženy dostali mikro požičky alebo financovanie pri projektoch, tak uh, tie prostriedky boli použité, profitovali z nich i deti, preto je veľmi dôležité, aby sme týchto klimatických utečencov podporovali, lebo to môže uh, zaistiť fungovanie eh, rodín, lepšie fungovanie rodín. Túto tému treba naďalej presadzovať, pretože je to možnosť, aby ženy mohli byť aktívne. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže pokiaľ ide o ďalšie slova z komisia, nech sa páči. Uh, um, Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno všetkým. V mene komisie a generálneho riaditeľstva pre klímu by som sa chcela poďakovať za túto správu. Je to veľmi dobre načasovaná správa, ako bolo povedané. Rodové otázky uh, mnohokrát sú prehliadané v debatách o klimatických zmenách, a určite musíme lobovať za vyšší tlak na to, aby ženy mali e, lepšie právomoci pri príjmaní rozhodnutí e, u nás ako aj teda silnejšiu pozíciu v rozvojových e, krajinách a je to najmä v rozvojových krajinách, kde sa bude pociťovať ten vplyv klimatických zmien a predovšetkým ženy v, najsla- v najchudobnejších krajinách budú negatívne ovplyvnené, pokiaľ ide samozrejme aj naša legislatíva, ako naše ciele, znižovanie emisí CO2. Toto má za cieľ pomôcť ženám Muži a ženy nie sú rovnako vystavení vplyvom klimatických zmien a nemajú rovnakú, rovnaké schopnosti tomu čeliť. Ja nebudem teraz rozoberať otázky, o ktorých eh, sa tu už vlastne hovorilo, s ktorými Európska komisia súhlasí. Ja chcem spomenúť, že EÚ eh, má eh, taký dvojitý prístup, pokiaľ ide o klimatické otázky a rodové otázky na znižovanie rozdielov, rodových rozdielov, uznať teda rodové rozdiely, respektíve snažiť sa dosiahnuť rodovú rovnosť a posilnenie pozícií žien do roku 2015, potom stratégia komisie a pokiaľ ide tiež o rodový mainstreaming a spoluprácu do roku 2012. Chceli by sme vytvoriť európske respektíve on the involvement of women actively in climate change decisions je dôležité, aby ženy boli zapojené do rozhodovacích procesov o zmene klímy na všetkých úrovniach. Pokiaľ ide o prijatie jednotlivých jednotie, chceme povedať, že otázku rodovej rovnosti berieme vždy do úvahy pre našu stratégiu 2013, eh, takže pokiaľ ide o adaptáciu, tam to bude plne ošetrené. Môj komisár tiež bol v ok- novembri na tomto výbore. Moja komisárka bola už tu prítomná a spomenula, že hlavná otázka týkajúca sa rodu sa najmä vzťahuje na rozvojové krajiny a e, tam sa aj najmä venujeme, ale treba tiež povedať, že e, je dôležité sa aj venovať i na európskej úrovni. Komisia si poznamenala všetky požiadavky, ktoré boli spomenuté v tejto správe. Súhlasíme s cieľom, Zaznamenali sme si e, tieto požiadavky a budeme ich e, hodnotiť a vrátime sa e, s odpovediami, čo sa bude k tým otázkam dať urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A na záver pani Kiel Nielsen, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším z týchto pozmeňovacích návrhov, ktoré len napomôžu tejto správe. Chcem vám všetkým poďakovať a e, teším sa, a čakám na vaše návrhy. Ďakujem pekne. Takže tým môžeme uzatvoriť tento bod nášho programu. Teraz by som len chcel vyjasniť náš časový harmonogram. Pozmeňovacie návrhy do 10 januára na obed. 25. a 26. budeme hlasovať. 27. a 28. a potom na plenárku sa to dostane v marci alebo apríli. Takže tým môžeme ukončiť tento bod a teraz sa dostaneme k bodu číslo 14 ženy v politickom rozhodovacom procese, kvalita a rovnosť slovo, by som, slovo teraz odovzdám pani Piety Kajnen. Ďakujem pekne za slovo, vážené kolegyne, kolegovia, ženy pri príjmaní eh, politických rozhodnutí. Je to otázka rovnosti a kvality. Pokiaľ ide o rovnosť, eh, eh, tak ide o to, aby sa ženy zjednotili. Takže pri, je dôležité, aby ženy boli pri príjmaní rozhodnutí na rovnakej úrovni ako muži. A tiež pokiaľ ide o ľudské práva, tak jasným spôsobom sa uvádza, že príjmanie pri príjmaní politických rozhodnutí ženy sú diskriminovanou skupinou, podobne ako pri ďalších skupinách, či už sexuálnych menšinách alebo etnických menšinách, ktoré sa neustále nachádzajú v situácii dokonca horšej, ako ženy, ktoré sú tiež v takomto menšinovom postavení. V našom politickom živote sú častokrát rozličné názory, pokiaľ ide o príjmanie politických rozhodnutí. Toto v konečnom dôsledku má vplyv na samotné rozhodnutia, ktoré sú príjmané. V celej Európskej únii e, je, doschádza k vývoju, ktorý spôsobuje obavy a pokrok e, v rozhodovaní zo strany žien na všetkých úrovniach sa spomalil, pozastavil a v niektorých oblastiach dokonca e, sme sa posunuli smerom e, späť, pokiaľ ide o rovnosť. A 50 alebo až 60, e, pri 60 kde tieto rozhodnutia by sa, sa rozdeľujú medzi mužov a ženom. Treba preto si dobre preštudovať, aké sú prekážky, ktoré bránia eh, tak rozvoju, pozitívnemu rozvoju tejto situácii. Tieto prekažky môžeme nazvať štruktúrálnymi eh, prekažkami, pokiaľ ide o blahobyt alebo rozdelenie úloh, eh, starostlivosť o závislé o osoby alebo pri deťoch. A potom je to hospodárska situácia, ktorá ovplyvňuje ženy do veľkej miery. Tieto všetky faktory predstavujú bariéru, ktorá bráni e, participovať ženám v politickom živote a podielať sa na rozhodovaní. Preto je dôležité, aby ženy e, prevzali e, i politickú zodpovednosť. Okrem toho existujú ďalšie dôvody, napríklad stereotypy, ktoré existujú či už v médiách pri príjmaní rozhodnutí je to napríklad otázka politických strán, dáva, ktoré dávajú istú rolu ženám v politike. Ženy sú častokrát vnímané ako, eh, ako obete, alebo ženy samé sa vnímajú ako obete a, a eh, nemajú politickú moc, ako ľudia, ktorí nemajú politickú moc. Možno, že to je spojené s tým, že matka eh, sa skôr uprednostní starostlivosť o svoje deti a potom e, sú tu i štrukturálne prekážky, ktoré bránia tomu, aby žena s deťmi mohla participovať v štruktúrach, ktoré príjmajú rozhodnutia. Tieto dôvody sú veľmi hlboké v politických štruktúrach, napríklad ako e, e, môže sa stať žena kandidátkou vo volieb, ako participujú ženy v, pri budovaní politických štruktúr a ako v konečnom dôsledku bude vykonávať, alebo ako sa rozdelí moc v politických stranách medzi e, mužov a žien. Častokrát e, rozdelenie medzi mužmi a ženami je odzrkadlené vo e, vnútornom fungovaní strán a to má vplyv na vývoj demokracie. Ženy musia mať zodpovedné pozície, ako i úlohy v oblasti distribúcie finančných zdrojov v sociálnych aspektoch vo všetkých druhoch. A muži sa častokrát za, zaoberajú sociálnymi otázkami, ale prostriedky, ktoré sa prideľujú, za tie sú zodpovední muži. A práve tu je otázka, ako zabezpečiť správny politický manažment. Čiže e, e, ženy sa nachádzajú v hospodárskej, v ekonomickej situácii, ťažšej situácii ako ženy a čelíme i stereotypom a celé to vedie e, k systému, kde sa stáva, že vo volebných kampaniach majú ženy menej, menej zdrojov na to, aby mohli viesť svoju kampaň, aby mohli uh, sa snažiť, uh, aby mohli kandidovať. A to je spojené i s fungovaním politických stran a volebnými kampaniami. Častokrát v týchto kampaniach ženy nie sú dostatočne zastúpené. Tiež musíme zobrať do úvahy, že keď sa ženy považujú za aktívny subjekt, ktorý participuje na politických rozhodnutiach, je ich veľmi málo. Je veľmi málo žien, ktoré zastávajú riadiace eh, posty. V tejto súvislosti môžeme e, konštatovať, že v riadiacich orgánoch tiež e, existuje e, podobná disproporcia. Či už hovoríme o parlamentných orgánoch, výboroch a podobne, ako i miest, rozhodujúce miesta. Vo veľkej väčšine sú muži zastúpené a zastúpenie žien je minoritné. Pre príjmanie rozhodnutí je to báza, ktorá nie je veľmi pozitívna z hľadiska demokratického systému. Môžeme hovoriť o takej dvojitej diskriminácii žien. Pri príprave práci je jedna a potom tu máme druhú vrstvu diskriminácie už v samotnom procese príjmania rozhodnutí. Takže ženy by mohli mať oveľa viac e, príležitostí pri príjmaní rozhodnutí. Muži sú aktívne, ženy sú, ženy sú aktívne v mnohých organizáciách, v mnohých druhoch, rôznych druhoch organizácie. Pán predseda, e, v tejto správe som sa snažila uviesť konkrétne príklady na to, aby sme videli, aké nástroje môžeme uplatniť a akým spôsobom môžeme bojovať proti tejto nevyváženej situácii, akým spôsobom môžeme podporiť a motivovať e, rovnosť. E, v tejto správe sa navrhujú stratégie na národnej Európskej únii, stratégia, ktorá zohľadní presne tieto rôzne úrovni e, diskriminácie žien pri príjmaní rozhodnutí. Tiež je dôležité zohľadniť, že je dôležité zobrať do úvahy situáciu a lepším spôsobom zabezpečiť prístup k základným službám v našich štátoch pre ženy ako i pre mužov. Okrem toho, aktivita žien, ako napríklad to, na čo som práve poukázala, e, participácia žien v politických kampaniách, to si vyžaduje našu pozornosť a musíme niečo urobiť, aby ženy mohli participovať lepším spôsobom e, na volebnej kampani a aby mali viac zdrojov preto potrebujeme opatrenia, spojené e, združené opatrenia na to, aby sme mohli zmeniť štruktúry politických stran a aby sme zabezpečili lepší prístup e, žien na vyššie pozície, z ktorých sa príjmajú rozhodnutia. Zároveň musíme motivovať politické strany alebo viesť politické strany k tomu, aby či už nejakými mot- finančnými motivačnými faktormi alebo i penále, e, nájsť mechanizmus, aby ženy mohli sa stať kandidátkami na miesta, alebo vytvoriť mechanizmy interné v rámci politických strán. Myslím, že je dôležité možno rozmýšľať i o istom systéme kvót, alebo systéme, že v e, momente, keď sa tvorí kandidátka, aby ženy boli istým spôsobom zastúpené. Potrebujeme podobný princíp uplatniť i vtedy, keď členské štáty predkladajú kandidátov alebo kandidátky na členov Európskej komisie. Čiže je dôležité, aby e, bolo zastúpenie e, na rovnakej úrovni medzi mužami, mužmi a ženami. E, komisia i rada sa musia snažiť o to, aby e, bola väčšia rovnováha na vyšších funkciách. Myslím si, že to je možné dosiahnuť prostredníctvom kvót. Na vyšších úrovniach je dôležité sa tomu venovať mimoriadnu pozornosť, aby sme dospeli k situácii rovnosti medzi mužmi a ženami. Tiež sa môžeme obrátiť na národné parlamenty a tu tiež v rámci Európskeho parlamentu e, by sme sa mohli snažiť o to, aby naše interné orgány fungovali takým spôsobom, aby napríklad, e, pokiaľ ide o predsedov e, výborov, aby sme mali rovnosť medzi mužmi a ženami počas celého legislatívneho obdobia a potom cieľ zastúpenie 50 myslím si, že by sme e, to mohli e, zhodnotiť e, v troch nasledovných funkčných obdobiach. aby sme dosiahli dostatočnú flexibilitu pri realizácii tohto hodnotenia. Stratégie nie sú dostatočné. To, čo potrebujeme, je lepšie poznať situáciu, lepšie preskúmať si situáciu, aby ciele sa mohli uplatniť v praxi na to potrebujeme lepší dohľad, dozor, sledovať, akým spôsobom sa tieto ciele budú naplňať. V tomto zmysle nám e, komisia musí e, poskytnúť e, viac správ, viac informácií, ale ani to samozrejme nestačí. To, čo potrebujeme, je mať dobré metódy dohľadu, kontroly, aby sme jasným spôsobom si mohli urobiť obraz o tom, ako na úrovni spoločenstva i na národnej úrovni sa do praxe dostávajú tieto ciele, aby sme mohli presne určiť, kde sa ciele dosiahli a kde nie a prečo. A aby sme mohli potom uh, zahrnúť príslušné nápravné opatrenia, aby sme dosiahli uh, skutočnú rovnosť. Chcem poďakovať veľmi pekne kolegom zo sekretariátu za, uh, za príspevky, ako i tieňovým spravodajcom za ich zlepšenie tohto textu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz otváram diskusiu. E, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať veľmi pekne pani spravodajkyni za túto nesmierne bohatú a hlbokú správu ja som presvedčená o tom, že je veľmi hlboká. Všetci súhlasíme s tým, že, kvali- že rozhodovanie, kvalita rozhodnutí závisí od tých, ktorí príjmajú rozhodnutia. A je, keďže tie rozhodnutia majú odzrkadľovať spoločnosť, tak e, je logické, že všetky záujmy musia byť zahrnuté v procese rozhodovacom a ženy by nemali byť zastúpené len v 10 alebo 20 percentách, ale to zastúpenie by malo byť čo najvyváženejšie. Ale nepomôže len, keď o tom budeme hovoriť medzi nami. To znamená, aby ženy medzi sebou o tom diskutovali a diskutovali o tom, že by sme mali mať vyššie zastúpenie žien. Pokiaľ sa nám nepodarí zapojiť mužov do týchto diskusí, tak e, zostaneme len na súčasnej úrovni, zostane to len status quo Takže som presvedčená o tom, že v skutku by sme sa mali pozrieť na to, ako, akým spôsobom zapojiť mužov, ako zmeniť náš prístup k týmto otázkam a úprimne povedané, väčšina spoločnosti neberie otázku rodovej rovnosti ako nejakú závažnú otázku, ale cesta zmien začína v zmene v našich mysliach a to je, myslím, práve to, čomu by sme mali venovať pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Bilbao. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za odvedené úsilie. E, dnes po obede o tretej je termín na predkladanie návrhov a mm, chceme teda obhajiť e, alebo obhajovať e, obsah tejto správy, pretože je to otázka aj spravodlivosti, e, pretože mali by sme mať vyššie zastúpenie, keďže ženy predstavujú aj väčšie zastúpenie v populácii. A preto by sme mali aj používať tie slova ako vyváženosť a rovnováha, pretože myslím, to sa zatiaľ používalo aj v tej legislatíve, v tých dokumentoch, aj na štátnej úrovni, na európskej úrovni, aj celkovo na globálnej úrovni. Ehm, a chceli by sme tiež predstaviť isté konkrétne otázky zodpovednosti smerom k odborom aj k politickým stranám, pretože sa to tu vôbec nespomína a oni tiež majú vlastne tú kolektívnu zodpovednosť, e, pokiaľ ide o e, prácu, pokiaľ ide e, teda o pracovný trh, o inštitúcie a tak ďalej. A na svete, teda vo svete, ako aj v Európe, na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni sme pozorovali to, že tie skúsenosti, kde sa prijali ste administratívne alebo právne opatrenia, tak boli pozitívne výsledky, pokiaľ ide o zastúpenie žien. Je nám jasné, ktoré sú tie opatrenia, ktoré by boli účinné a e, myslím si, že mali by sme napredovať v týchto účinných opatreniach. Jedným z problémov, ktoré stiažujú zvyšie zastúpenie žien, respektíve výkon ich e, moci v, napríklad v parlamente, to je to, že leg- európska legislatíva neumožňuje nahradzovať ženy, ak napríklad sú na materskej dovolenke e, v týchto európskych parlamentoch. Toto mm, napríklad e, bolo e, teda ženy v regionálnych parlamentoch napríklad tesne pred pred eh, pôrodom nemohli byť nahradené a bolo potom eh, ovplyvnené vlastne veľmi eh, vážne hlasovanie. Myslím si, že samozrejme treba prijať konkrétne opatrenia, ktoré by odstránili tieto prekážky pri výkone politickej moci žien. Na to potrebujeme konkrétne opatrenie, aby sa upravili administratívne zákony, zákony, volebné zákony, pretože vlastne tie kandidátky, ktoré predstavujú politické strany, by mali byť vyvážené. Minimálne 50 žien by malo byť na tých kandidátkach. Samozrejme, mohli by, mohlo by ich aj, byť aj viac, ale určite by ich nemalo byť menej. A preto vlastne tieto volebné zákony nám môžu umožniť potom aj vlastne dohľad nad takýmto vyváženým zastúpením žien na kandidátkach a vo voľbách. Ja predstavím tieto pozmeňujúce návrhy, pretože my by sme chceli, aby tieto opatrenia boli prijaté nielen na národnej úrovni, ale aj na regionálnej úrovni, pretože vlastne Európa nie je len Európa národov, ale aj Európa regiónov, pretože aj napríklad v Baskicku v roku 2005 bola prijatá bol prijatý integrovaný zákon o rovnosti. A upravil sa volebný zákon a je zákon, pokiaľ ide o um, verejných činiteľov a výkon moci v parlamentu a v, regionálnej vláde. A je tu jedna otázka, ktorej som dobre neporozumela, určite to pozmením. Pokiaľ ide o zastúpenie žien vo volených funkciách, bod 4, tam sa hovorí o tom, že táto, toto vyvážené zastúpenie by malo byť minimálne v troch funkčných obdobiach. Myslím si, že my by sme sa mali snažiť o to, aby to bolo navždy, vlastne permanentne. A myslím si, že vtedy, ak to dosiahneme, tak už nebudeme potrebovať kvóty. Ale ja nechápem, prečo tu hovoríme vlastne o troch funkčných obdobiach, keď teda našou snahou, ambíciou je, aby to bolo vždy. Pokiaľ ide o podporné opatrenia na zvýšenie e, úlohy žien v politickom živote. V 16. sa hovorí o e, rovnomernom rozložení nákladov, e, pokiaľ ide o náklady teda na materskú alebo otcovskú dovolenku pre podniky Samozrejme sú to predovšetkým najmä ženy, ktoré preberajú tieto náklady a momentálne ešte máme problémy s tým, aby napríklad štáty schválili to, že by ženy alebo muži, ktorí si vyberú vlastne rodičovskú dovolenku, aby im bolo preplatených 100% nákladov. Myslím si, že mali by sme tiež e, zdôrazniť odkaz na mass media e, v tomto politickom živote dnes, e, keď si, alebo včera, alebo keď minulý mesiac, keď ste si zobrali do ruky noviny, tak ten obraz žien nie je dostatočne prítomný, respektíve to, ako sú ženy portretované v masmediách, nie je veľmi vždy pozitívne. E, aká žena môže byť dôležitá v Európe? E, samozrejme, každý si spomenie na Merklovu, ale ja by som chcela, aby sme videli oveľa vyššie zastúpenie žien v politickom živote pri príjmaní rozhodnutí, pretože keď si zoberiem akúkoľvek správu, napríklad správu OSN, a keď si zoberieme teda akúkoľvek správu, tak prítomnosť žien v rozhodovacom procese prispieva k solidarite, k blahobytu, k sociálnemu blahobytu, ale aj e, lepšiemu životu detí, k efektívnejšiemu riadeniu. Nože nakoniec chcem povedať, že obraz mužov v tom medzinárodnom svete je spojený predovšetkým s konfliktami a obraz žien je spojený predovšetkým s mierom. A chcela by som spomenúť napríklad dámy v bielom alebo aj ďalšie ženy, ktoré sú spojené, ktorých mená sú spojené s mierovom, s mierovým procesom a preto by sme mali presadzovať väčšie zastúpe, vyššie zastúpenie žien pri príjmaní rozhodnutí. Ďakujem pekne. Pani Papadopoulou. Ďakujem. E, a ja si myslím, že pani pietikane si zasluhuje pochvalu za veľmi e, dobrú správu. Poukazuje sa tam e, na potrebu mať kvantifikované ciele a mať mechanizmy na podporu účasti žien v politike. Isto máme veľa nástrojov, ktoré zatiaľ nie sú využívané a treba preklenúť túto medzeru v zastúpení E, mužov a ženy. My, ja som spravodajkyňou za skupinu SAD. Ženy e, nie sú dostatočne zastúpané najmä v ekonomických, finančných, menových oblastiach, v obchode, e, v obrane, v zahraničných vzťahoch a v ďalších sektoroch a takisto sú nedostatočne zastúpené vo vedúcich funkciách, v politických skupinách, združeniach a inde. Dokonca aj v Európskej komisii ich číslo e, e, stagnuje a zostáva na úrovni jednej tretiny a doposiaľ ešte nikdy komisiu neviedla žena. E, pozmenujúce návrhy prosím predložiť do 15. hodiny z dnešného dňa. Správa obsahuje všetko to, čo treba uviezť. Je to úloha štátu, politických strán, médií, komisie, členských štátov EÚ, politických strán ale e, e, čo skutočne zaváži a bude to, ak právne záväzné opatrenia, e, ktoré sa týkajú rodových kvót, ak budú plne zavedené v na úrovni členských štátov. Každý štát má svoj politický systém a každá politická strana má odlišný spôsob eh, no, nominácie. No a eh, výsledkom toho je, že ženy nemajú rovnaké možnosti a nemajú dostatočný priestor aj v médiách ako kandidátky, ako kandidátky eh, na, list, na listinách pri voľbách. No a musíme skutočne e, musíme podporovať aj neza, právne nezáväzné opatrenia e, súvisiace s kvotami a potom sú to aj opatrenia, ktoré sú v oblasti osvety záverom. E, máme priveľa už uznesení e, na túto tému. E, Eh, sú to, je to Beijingská platforma, platforma z New Yorku, uznesenia Rady Európy, uznesenia Európskeho parlamentu. Je toho priveľa. Čo však absentuje, je eh, mať nejakú, nejaký osvedčený postup v eh, tom či onom štáte. Myslím, že škandinávské štáty sú dobrým príkladom presadzovania sa žien v politike a treba ťažiť z týchto dobrých osvedčených skúseností, využiť ich v ostatných členských štátoch EÚ. E, každý členský štát musí, musí rozhodnúť o svojom tempe pri dosahovaní paritného zastúpenia žien a mužov. Čiže právne záväzné opatrenia môžu budú najúčinnejšie z tohto hľadiska a preto takýto pozmenujúci návrh podporujeme, e, ktorý, ktorý skutočne napomôže implementácii a dôslednejšej implementácii všetkých tých uznesení, tak ako sa objavovali v priebehu ostatných rokov. A ja som na zozname rečníkov ako, ako tieňový spravodajca. Rovnako ako v prípade správy Kiel Nielsen, aj táto správa je výborná. Myslím, že ste zohľadnili všetko potrebné, je to dobre formulované. A nie je to len akási znožka slov, ale je tam aj veľa konkrétnych návrhov, konkrétnych e, krokov. Bol som veľmi spokojný pri čítaní to, tej správy. Treba e, oceniť otvorenosť znenia. Nemám e, veľa pozmeňujúcich návrhov, je ich snad zahrsť, vypichol by som spomedzi nich jeden. Hovorili sme o kvótach. Viem, že je to veľmi citlivá otázka, ale podľa môjho názoru za štandardných okolností ak sa zamyslíte nad alokáciou žien a ženám a mužom, napríklad pri pridelovaní úloh, optimálne by to malo byť pol na pol. Ak to, ak to nie je pol na pol, tak potom sa vlastne neberie do úvahy e, distribúcia v všeobecnej populácii. Existuje už kvotový systém, neformálny kvotový e, systém. Viete, muži chlapci ako dospievajú na mužov a od nás sa žiada to, že budeme v tom poprednom postovaní. A, ale namiesto toho, aby sme konštatovali, že sme spokojní s neformálnym kvotovým systémom, môžeme žiadať o formalizáciu tohto systému. A sú to určité eh, aspekty, ktoré by sme mohli zdôrazniť, napríklad bod 3. Parlament vyzýva členské štáty, aby tam, kde je to možné, where appropriate, tam by, to by sme mohli vypustiť v bode 4 Ako povedala pani Bilbao, nepotrebujeme žiadať tri za sebou nasledujúce funkčné obdobia. Bod 5 hovorí o tom, že EP vyzýva komisiu a radu tam, kde je to potrebné, ja si e, teda po anglicky v necessary, to by sme mohli vypustiť. To, teda to sú nejaké drobné doplnky, A čo sa týka zahraničných vzťahov, viete, keď vysielame našu skupinu do zahraničia, vždy by sme mali zvážiť zloženie vysielanej delegácie. Asi je ťažké trvať na tom, aby to bolo úplne rodovo vyvážené, rovnako rozdelené ale treba zohľadňovať zohľadňovať zloženie. Napríklad do Kodane sme vyslali dvoch mužov. Jednoducho chcem povedať, že treba venovať pozornosť zloženiu delegácií e, vysielaných zo zahraničia. A to sa vzťahuje aj na rečnícky čas pri rokovaniach Nemalo by to byť tak, že len muži vystupujú, malo by byť aj rečnícky čas primerane rozdelený. Nemalo by to byť tak, že len mužom je udelené slovo, ženy nemajú priestor sa vyjadriť. Myslím si, že tá správa je vynikajúca, teda nejaké pozmeňujúce návrhy budú uh, predložené. Pani Kiel Nielsen chce niečo dodať? Áno. Chcela by som sa vrátiť k otázke, ktorú sme už preberali. Je to otázka súvisiaca s politickými stranami, ako tam zabezpečiť určitú zmenu ja som plne za ten návrh mať právne záväzné opatrenia. Vo Francúzsku som členkou zelených politickej strany. V, v roku 1984 vniesli do svojho štatútu, že v politickej strane sa bude dbať o vyváženosť zastúpení žien a mužov. My sme boli prvými my sme boli prvými eh, vo Francúzsku, ktorí na úrovni regionálneho zastúpenia sme mali ženu, predsedničku. Takisto aj francúzska delegácia. Francúzska delegácia v EP má 14 členov, z čoho 8 sú ženy. Čiže ak eh, žiadame ak sa e, príjme princíp e, vyváženého zastúpenia žien a mužov, tak e, myslím, že to, čo som uviedla, je dobrým príkladom, že sa to dá. V bode 3 by sme mali vypustiť slova where possible, mali by sme trvať na paritnom zastúpení a používať slovo paritné zastúpenie namiesto kvótového systému alebo dokonca uvádzať teda percentuálne zastúpenie. Mohli by sme hovoriť o konkrétnych profesijných skupinách, napríklad také, také a také percento polnohospodárov, učiteľov, ale pojem paritné zastúpenie, to, je, to znamená trošku niečo iné. Eh, treba skutočne o tom tak hovoriť. Ďakujem pekne. Teraz komisia má priestor. A ďakujem, hovorí zastupkynia komisie. Ďakujem za udelenie slova. Myslím, že je to veľmi vyvážená správa. Ide o veľmi aktuálnu tému nedostatočného zastúpenia žien v orgánoch, ktoré rozhodujú, ktoré ovplyvňujú dianie. Medzi iným táto téma spada do piatich prioritných tém e, stratégie e, rovnoprávnosti komisie, ktoré je koncipované pre obdobie 2010 až 2015. Komisia e, chce skutočne presadzovať väčšie zastúpenie žien, napríklad aj pri ďalších voľbách do Európskeho parlamentu Chceme to e, viac e, včleniť do programu Európa pre občanov a ďalej aj do programu e, budovanie demokratickej Európy. Európska komisia vlastní databázu, ktorú začala vytvárať v roku 2004 a ktorá pomáha pri e, e, vyhotovovaní rôznych výkazov, pri určovaní trendov, medzi iným aj trendov zastúpenia žien v rôznych oblastiach života, napríklad e, aj v oblasti justičnej práce. E, správa e, sa odkazuje na tento program e, veľmi pozitívne. No a aj ďalšie aktivity komisie sú odkazované v správe Zahraničná služba EÚ na viacerých frontoch presadzuje myšlienku väčšieho zastúpenia žien na politickej pôde vo svojej zahraničnej politike, ale aj v rámci svojho, inter, svojej internej personálnej štruktúry e, sa presadzuje e, rovnosť, e, rodová rovnosť. No a na začiatku tohto roku bol vytvorený, bola vytvorená nová zložka OSN mm, zameraná na ženy, aby sme okamžite nadviazali s nimi spoluprácu. Malo by to byť na báze strategického partnerstva. Je to zamerané na e, autonómnosť a rovnoprávnosť žien. Mm, memorandum o porozumení sa e, koncipuje v týchto dňoch a to by malo vniesť štrukturovaný mechanizmus spolupráce s, tý, s touto zložkou. No a takisto EÚ má, zohráva kľúčovú úlohu pri monitorovaní volieb. No a To znamená, že sú aj spracovávané správy, kde venujeme pozornosť rodovému rozloženiu účasti žien ak, ak hovoríme teda o voľbách konkrétne, teda vykazujeme, e, e, koľko, sa, sú na, koľko žien je na kandidátkach a, a aká je ich úspešnosť. Ďalej reagujeme aj na uznesenie 1325. Tu ide o účasť žien v mierotvorných silách. Ženy by mali zohrávať e, by mali zastávať kľúčové e, rozhodovacie funkcie a aj v tých mierotvorných zložkách a tým prispieť k udržaniu e, mierového stavu. V tomto kontexte Európska zahraničná diplomatická služba venuje tomuto pozornosť. Chcela by som sa zmieniť o Európskom nástroje pre, nástroji pre demokraciu a ochranu ľudských práv. Aj e, to, tento e, nástroj E, stráži e, práva žien, e, dievčat. No a takisto sa nám zdá, že dostatočný podiel žien aj v politických stranách môže prispieť k dosiahnutiu zmeny v tejto oblasti. No a ja by som chcela a slovo teraz dáme spravodajkyni. Ďakujem za veľmi konštruktívne pripomienky a teším sa na to, že ich budem môcť do maximálnej možnej miery zahrnúť, aby sme mali teda vyváženú správu. Len dve veci by som chcela spomenúť. E, bod 3, e, ten výraz where appropriate, e, to sa týka tých volebných systémov, pretože tie sú rozličné v rôznych krajinách. Napríklad v niektorých volebných e, systémoch e, sa nemôžu stanovovať kvóty napríklad na Cypre, ale možno, že môžeme nájsť nejaké lepšie znenie, e, ale jednoducho ide vlastne o to, že tie technické modely, tie volebné systémy sú rozličné potom tie tri funkčné, následné funkčné obdobia, pokiaľ ide o e, vyvážené zastúpenie mužov a žien vo vedúcich pozíciách. E, dôvod je taký, aby nebolo, aby to neplatilo len pri napríklad predsedov výborov, ale napríklad vo výbore FEM by sme mali mať rovnaké zastúpenie celkovo členov mužov a žien ale samozrejme mali by byť minimálne tri následné funkčné obdobia, kde tak, aby teda v rôznych výboroch bolo rovnaké zastúpenie mužov a žien. To znamená, aby teda k tomu došlo vo všetkých týchto výboroch. Tack så mycket för det och eh, då eh, kan vi lämna den här debatten, diskussionen och då vill jag Ďakujem pekne. Takže dnes 20. je 20. december o 15. hodine. Čiže to je skutočne tá posledná lehoda, lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov a hlasovanie bude 25. až 26. januára a potom do pléna sa to dostane v marci. Tým môžeme ukončiť bod číslo 14. Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 18. Je to ďalší bod na ro- nášho rokovania. Ide o transpozíciu a uplatňovanie smernice 2014 lomeno 113 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu Slovo dostane pani Gurmaj, nech sa páči. Much, e, Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Myslím si, že táto otázka je oveľa vzrušujúcejšia, než naznačuje prítomnosť našich kolegov, pretože e, teda v, neviem, či si pamätáte, v, v novembri, keď sme o tomto mali diskutovať, tak ja som bola v Togu, v Afrike a samozrejme človek nemôže byť na dvoch rôznych miestach a keďže e, ja som zodpovedná za túto tému, tak som to chcela odprezentovať. Nie preto, že by sa nedôverala kolegom, že by to mohli odprezentovať, ale jednoducho ten čas, energia, ktorá sa investovala, ďakujem najmä Angele za to, že nám veľmi pomohla, ale myslím si, že to vzhľadom na to úsilia a čas by bolo dobre, keby som to prezentovala aj ja. A je tu istý typ modelu, keď komisia e, nie je veľmi e, nie je veľmi nadšená toto témou, nevenuje mi pozornosť a, ale má to veľký vplyv na bežných občanov, na mužov, aj na ženy. A mohla by som pripraviť pracovný dokument, aby som mohla predstaviť svoje názory. Som dobre spolupracovala so všetkými útvarmi a teda mož, je to dostupné teraz v 23 jazykoch a chcela som ukázať to rovnaké zaobchádzanie Samozrejme, veľmi stručne sa vyjadrím, pretože máme ešte ďalšie body na programe, ale našťastie teda máme nejaký ten čas na túto tému a tiež môžete tento pracovný dokument nájsť na internete a určite ste si mali príležitosť ho preštudovať a určite by som si rada vypočula vaše názory, radšej teda vaše názory, než ja predstavovať svoje názory, pretože si myslím si, že tento dokument hovorí sám za seba. Takže zdôrazním len zo pár vecí, aby som sa podelila o svoje myšlienky. V prvom rade som zodpovedná za celkové hodnotenie implementácie aby som e, za implementáciu smernice 2004-2013 EC e, ako všetci vieme, Európska komisia mala pripraviť správu o tom, ako táto smernica sa bude uplatňovať a moja správa a parlamentné uznesenie vlastne bude založené na tomto dokumente, ale správa ešte nie je hotová, respektíve tento dokument ešte nie je hotový, bol viackrát odkladaný a predpokladá sa, že do konca roka by mal byť vydaný. E, ja by som veľmi rada vedela, kedy to bude. Ja musím povedať, že toto oddialenie bolo pochopiteľné, kvôli e, tomu prípodu až Asher, ale teraz už nie je žiaden dôvod na oddialovanie a preto by som chcela vyzvať komisiu, aby hodnotenie predstavila čo najskôr. A prečo je to dôležité? Preto, lebo je tu Európa, ktorá je úplne odlišná od tej, ktorú sme mali predtým. Ľudia veria, alebo si myslia, že my sme tí, ktorí sa o nich nestarajú. A táto otázka skutočne ukazuje, že no, priemysel, že sektory sú pripravené niečo e, robiť, ale ľudia nevedia vlastne akým spôsobom a chcem pripomenúť, že vlastne e, ten termín je už o rok a preto by som chcela zdôrazniť, že tu boli niektoré veľmi dôležité aspekty tejto smernice 2004 113 a rada by som vzbudila debatu tu v našom výbore, aby sme videli, aké budú tiež dôsledky toho prípadu Asher a predstavila som to aj vo svojom pracovnom dokumente. Samozrejme, to znamená, že som sa musela založiť alebo zam, zakladať svoju prácu uh, nie na práci komisie, ale na transpozícii a uplatňovaní tejto smernici, pokiaľ ide o európskej e, o rovnosti za rok 2009 a správy, pokiaľ ide o, o sex, diskrimináciu a rodovú rovnosť. Chcela som zdôrazniť svoje názory na problémy a možné riešenia, pokiaľ ide o prekonanie ťažkosti budúcnosti. Prečo som to urobila? Chcela som dokázať komisii, že sme tu na to, aby sme pomohli e, spolupráci a toto má vplyv potom aj na ďalšie smernice, preto to musíme brať veľmi vážne. Takže vidím tu istý pozitívny vývin. E, smernica ponúka e, prenesenie bremena a to zaručenie, že tu nebude e, porušovanie e, rodových e, otázok. Stanovujú sa tu orgány pre dozor nad rovnosťou, ale bohužiaľ nie vo všetkých členských štátov. A jedným z dôsledkov smernice je to, že členské štáty teraz regulujú diskrimináciu, pokiaľ ide o napríklad tehotenstvo a materskú dovolenku, ale napríklad pri otázke bývania alebo prenajmu alebo získavania pôžičok dochádza k diskriminácii. Aj pri zdravotníckých službách je to problematické, pokiaľ ide o prístup k legálnej reprodukčnej eh, medicíne Určite treba ešte veľa urobiť. Smernica bola transponovaná vo väčšine členských štátov, ale v niektorých členských štátoch transpozícia nebola kompletná, alebo termín na transpozíciu bol oddialený. Niektoré členské štáty e, sledovali taký minimalistický prístup a celkovo sú tu vážne rozdiely, pokiaľ ide o implementáciu v rôznych členských štátoch dôležitý aspekt, ktorý ešte treba riešiť v niektorých rôznych národných legislatívach, je kojenie a teda legislatíva, pokiaľ ide o diskrimináciu v tejto oblasti. Niekoľko príkladov. Myslím si, že by bolo zaujímavé analyzovať sexuálne obťažovanie, eh, ku ktorému dochádza vo vzdelávacom systéme, aj keď je to mimo pôsobnosti smernice. Tiež obsah médií a reklamy, hoci je to tiež mimo pôsobnosti, by mohol byť zhodnotený, berúc do úvahy význam e, týchto otázok pri vytváraní stereotypov. Význam informácií a spolahlivých údajov by malo byť zdôraznený, malo by byť viac údajov od, e, od komisie, malo by sa začať aj konanie o porušení legislatíva, judikatúra týkajúca sa diskriminácie rodových otázok by mala byť zlepšená, aby sa zlepšila ochrana pred diskrimináciou na rodovom základe. Pokiaľ ide o diskriminačné orgány, treba lepší monitoring úloh, vykonávania úloh týchto orgánov a zdieľanie osvedčených postupov. A teraz, pokiaľ ide o prípad test Asher, ako vieme, článok 5.1 smernice e, stanovuje, že pri vypoču- vypočítavaní poistného a pri súvisiacich finančných službách by nemalo dochádzať k rozdielom e, z dôvodu rodu, pokiaľ ide o 5.2, tam sa stanovuje, že členské štáty pred rokom 2007 členské štáty si mohli zvoliť rozdiely pri poistných a sociál, poistnom a sociálnych dávkach na základe rizika a na dostupných štatistických údajoch. Výnimka sa ponúka bez časového obmedzenia. Všetky členské štáty využili výnimku pokiaľ ide o poistné, napríklad e, životnú poistku od 1. marca 2001 e, Európsky súdny dvor vyhlásil výnimku e, výnimku za neplatnú od 21. decembra 2012, pokiaľ ide o produkty na za e, takéto poistné produkty a tak ďalej. Jedna z mojich hlavných obáv samozrejme e, je dobro občanov. No, občania sú spotrebitelia. Keď rozmýšľame nad trhom, štúdie ukazujú, že okamžitý nárast e, bonusov pri životných poistkách alebo úrazových poisteniach tam treba nájsť rovnováhu a ja by som bola radšej, keby podniky našli alebo priemysel našiel nejakú sofistikovanejšiu metódu, než zdvíhal ceny. Avšak e, samozrejme tá základná otázka, ktorú treba zodpovedať podľa mňa, je to, či muži a ženy sú v tom istom postavení, pokiaľ ide o poistenie, alebo sme iní. Údaje jasne ukazujú, že v hlavných aspektoch, pokiaľ ide o priemernú dĺžku života, sme v inej pozícii. Rôzny prístup a nie diskriminácia pri poisťovaní, pri hodnocovaní poisťovania je na, z dôvodov, že rod bol vlastne považovaný za eh, dôležitý aspekt. A ja neviem, že či priemysel by mal naďalej považovať rod za takýto aspekt, na základe ktorého mať rozdielny prístup pri poistnom Je evidentné, že tento verdikt môže mať závažný dopad aj na súkromné dôchodky a úspory a mať vplyv tiež na diskusiu o adekvátnosti dôchodkov. O tomto sme diskutovali aj včera s eh, komisárom Androm. Eh, tento verdikt nemá retroaktívny efekt. 5.1 tiež hovorí o kontraktoch, ktoré boli uzavreté pred týmto 21. decembrom 2007. Ale sú tu mnohé otázky a na to, aby sme sa vyhli budúcim sporom a konfliktom, treba zaručiť právnu za, záruku a správnu implementáciu pre spotrebiteľov. Kolegovia, musíme byť úprimní. Ak chceme tento priemysel dať do ťažkej situácie, kto nakoniec vlastne za to zaplatí? My, spotrebitelia. Komisia zdôrazňuje, že podľa nej modifikácia legislatíve nie je potrebná, nedôjde k nej a tiež komisárka Redingová povedala, že, kom, že kom, komplexné usmernenia by mohli byť vydané vo forme oznámenia do konca mesiaca. Ešte stále čakáme. Pre mňa je zrejme, že je tu potreba právnej záruky a jasných, detailných, komplexných usmernení. A je to urgentné. E, neviem, či tieto nezáväzné usmernenia zo strany komisie budú dostatočné, e, aby sa zabezpečila koherentná implementácia. Ďalšiu pozornosť musíme venovať potrebe úpravy legislatívy. Samozrejme, nemôžeme veľa urobiť, ak komisia nie je ochotná konať, ale je, e, ide tu o veľa. Berúc do úvahy vek smernice a to, že tu môžu byť isté problémy pre implementácii, treba ale zohľadniť verdikt pri vypracovaní náležitej legislatívy. Ja dúfam, že moja práca e, nie je márna a chcem zaručiť, že táto správa zohľadní názory všetkých nás. Ja som stručne vysvetlila moje prípomienky e, k dôsledkom verdiktu Európskeho súdneho dvora a chcela by som vás poprosiť, aby ste sa podelili teda aj o svoje názory, ale som si uvedomila, že vlastne som tu jediná spravodajkynia. Našťastie pani Matera je tu. Uh, a máme samozrejme o tomto dobrú diskusiu a rada by som sa teda podelila z, o moje názory a rada by som si vypočula vaše názory. Ďakujem pekne, želám vám pekná Vianoce a dúfam, že to nie je nemožné dosiahnuť tieto zmeny. Ďakujem. Eh, Ďakujem veľmi pekne. A ako ste povedali, no v každom prípade tu mám nasledovnú otázku na základe toho, čo ste povedali i napísali. Na záver uh, uvádzate viaceré závery, kde hovoríte, čo by sa malo urobiť. No, zaujímalo by ma, či máte nejaké konkrétnejšie predstavy o tom, čo máme robiť. Stále čakáme na správu z komisie. No, e, chcel by som vedieť, či ste konkrétnejšie rozmýšľali o tom, čo by sa mohlo urobiť. Takže slovo má zástupca komisie, nech sa páči. Hm, ďakujem pekne. Ako viete, Komisia od súdneho rozhodnutia v tejto veci e, realizovala hĺbkové skúmanie z hľadiska spotrebiteľov priemyslu poisťovníctva a pani komisárka Redingová sa angažovala a chcela do konca roka prijať isté pokyny, ktoré by umožnili vyjasniť najdôležitejšie otázky súvislosti s týmto súdnym rozhodnutím a to v prospech všetkých. Tiež by upresnila, akým spôsobom uplatniť v čase toto rozhodnutie. Tieto pokyny budú prijaté do konca roka, takže pracujem na tom. Malo by sa to udiať zajtra. A je tu záväzok, aby tieto pokyny boli prijaté jeden rok prv, než toto súdne rozhodnutie sa musí uplatniť. Ďakujem. Okej, okay. och eh, då ger ordet till fru Gomaj. Varsågod. Okej. Okay. Ďakujem, takže nech sa páči. Sme len traja kolegovia, dve uh, kolegyne a predsednička. Mám samozrejme otá- mám otázku. Tento dokument bude zajtra hotový. Posledný deň, kedy uh, Eh, Európsky parlament funguje. Komisia by nás mala ako ľudské bytosti rešpektovať. My tiež potrebujeme istú dovolenku. Takže prečo ste nemohli tento dokument eh, pripraviť trošku skôr? Myslím, že tento dokument, ako som vám povedala, bol hotový v, novem polke novembra. Eh, plne som rešpektovala komisiu, aby urobila isté usmernenie o tom. Samozrejme, ďakujem všetkým kolegom za ich príspevky. Čiže to znamená, že komisia Mm, komisia jednoducho sa nestará o Európsky parlament. Nezáleží na Európskom parlamente. A je mi veľmi ľúto, že to musím povedať. A počas, čo sa týka konzultácií, nedostala som žiaden dokument, žiadnu spätnú väzbu, nedostala som žiadnu pozvánku, ako potenci- keď sme o tom hovorili, ako potenciálna spravodajkyňa. Ale musíte si uvedomiť, tento Európsky parlament je silnejší ako kedykoľvek predtým. Mali by ste to rešpektovať, že my zastupujeme európskych občanov. A dôvod, prečo sme som pripravovala s našim tímom tento dokument je, pretože sme chceli ukázať, že sme zodpovední. A teraz mi poviete v tri vety, že sme to konzultovali a čo? Aká bola spätná väzba členov Aká bola člena zo strany poisťovní? Ja viem, pretože sme urobili e, štúdie. Zohľadnili, zohľadnili ste ich? Nie, pretože ten dokument ešte nie je hotový. Takže ja si myslím, že komisia by mala rešpektovať nás v parlamente, tu v parlamente a vy ste mali, pán predseda, otázku. Ja som chcela vyjadriť svoje myšlienky a chcela som vás motivovať aby ste mi pomohli, ako môžeme eh, vykonať ďalšie kroky. Môžeme napísať list. Pán predseda, môžete napísať list a uvieť, že je 20. december a nedostali sme nič. Ako, chcú ako chceme spolupracovať eh, s komisiou, keď to takto funguje? Budeme mať smernicu, ktorá bude mať podobné dôsledky, samozrejme, a potom hovoria, že ďalší text príde. A potom čo? pokiaľ sme zodpovední voči občanom, musíme byť presní. V Európe je morálna kríza. My skutočne musíme preukázať európskym občanom, že sa snažíme niečo pre nich urobiť. A samozrejme, že som veľmi vďačná, že ten dokument bude zajtra hotový, ale myslím si, že uh, tie kroky už mali nastať, ale pred prvým týždňom v januári, žiaľ, alebo si myslím, že uh, všetci samozrejme odídu na dovolenku a budú e, prežívať e, Vianočné sviatky, čiže ak by som mohla vyjadriť e, požiadavku na komisiu, že my nie sme tu ako bábky, ale sme tu ako seriózny rozhodovac, seriózny rozhodovací orgán. Takže ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem aj priateľom a spravodlňujem sa, že som ešte raz sa ujela slova. Eh, okay, det finns ingen mer som är uppsatt på talarlistan. Dobre, ďakujem. Chce ešte niekto sa ujať slova? Nie? Dobre, takže myslím, že môžeme týmto považovať túto rozpravu za uzavretú. Možno ešte vám môžem teraz by som vám chcel povedať, aký časový harmonogram 27. 28. február bude to, táto správa diskutovaná. E, termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 1. marec, obed a hlasovať budeme 27. marca. A zatiaľ sme nerozhodli, kedy sa to dostane na plenárne zasadnutie. Takže môžeme teraz prejsť k bodu číslo 16. Bod číslo 16 a 17. 16 a 17 môžeme prebrať spolu, pretože sú prepojené a máme tiež rovnakých spravodajcov, čiže rovnaké zodpovednú os- osobu. Takže pokiaľ nemáte žiadne námietky, budeme preberať 16 a 17 spolu, takže pani Matera, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, ako Zita e, povedala, e, že a to musia byť veľmi zaujímavé predmety, keďže máme tu takúto úžasnú účasť kolegov, ale skutočne sme tu vo veľmi dobrej spoločnosti. E, tieto dva názory, tieto dve stanoviská som sledovala. Ako iste viete, rovnosť mužov a žien je jeden zo základných princípov EÚ a dvor auditorov sa každý rok pozerá na implementáciu parity, rodovej parity v rozpočtovej položke Európskej únie, takže sledovala som tieto dve stanoviská k práce dvoch auditorov. Takže prvá sa týka celkového rozpočtu Európskej únie, všeobecný rozpočet EÚ a druhý sa zaoberá rozpočtom eh, Vilniuského inštitútu pre rodovú rovnosť. Pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, tak eh, v podstate niet k čomu nie k tomu veľa čo povedať. E, celé stanovisko obsahuje 2-3 odseky. Je dôležité e, špecifikovať výdavky na politiku rodovej parity, čo sa e, predtým urobilo. V tom ďalšom stanovisku tam som uviedla trošku viac, je to e, budget e, Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, pretože v rámci kapitoly 2, pokiaľ ide o prevádzkové výdavky a budovy, 195 tisíc eur bolo zmrazených, pretože vláda vo Vilniuse platila nájom v tejto budove, ale od 16. decembra a v budúcnosti a e, tomu tak už nebude. Pokiaľ ide o kapitolu 3 a predav, e, prevádzkové výdavky pre tento inštitút tiež e, zamrazujú 220 tisíc eur, pretože nie je možné realizovať projekty a programy, pretože inštitút mal na začiatku problémy nájsť zamestnancov, ktorí by tú prácu urobili. Bolo to veľmi náročné, ale snažil som sa zabezpečiť, aby tento inštitút získal všetkých expertov na čas, ktorí by mohli robiť ten výskum efektívnym spôsobom v blízkej budúcnosti na týchto projektoch. Sottolineato l'importanza da parte dell'istituto di eh, mostrare, quindi di segnalare. Ďalšia vec, ktorú eh, uvádzam, je, že je veľmi dôležité, aby inštitút ukázal, preukázal na to, aké prekážky eh, bol počas rokov, akým prekážkam čelil na to, aby sme mali úplnú transparentnosť a aby pre nás bolo možné ako parlament napríklad získať informácie, ktoré potrebujeme. A dovolte mi napokon spomenúť načasovanie. 9. január budúceho roka je termín pre predkladanie pozmeňovacích návrhov, čiže je to hneď po e, vianočných, e, vianočných sviatkoch. A nemám k tomu viac čo dodať. Sú to v podstate dve veľmi jednoduché stanoviska, ale dôležité, ktoré je treba vykonať, pretože mi to umožní a naďalej pomáhať eh, Európskemu inštitútu pre rodovú rodnosť vo dôležitej práce. Myslel som si, že pán predseda sa učiť taliančinu a že nepotrebuje sluchatka, že si ich dá dole, ale myslím, že tomu tak nie je. Takže, pán predseda, ďakujem, tu sme ukončili túto prácu a ďakujem za pozornosť. A ako podpredsednička musím povedať, že vždy som bola rada, že mám aktívneho, tvrdopracujúceho muža za predsedu, takže bolo mi potešením a dovolte mi eh, vyjadriť, pred, eh, vyjadriť presvedčenie, že takýmto plodným spôsobom budeme pokračovať v práci i v budúcom roku. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. musel som si dať dole sluchátka, na niekoľko, takže niekoľko sekúnd e, mi ušlo, ale bolo to len 30 sekúnd. A zvyšok som počúval veľmi pozorne a vidím, že budem musieť skutočne e, si trošku presvičiť taliančinu. A náš maďarský tlmočník povedal, že zrejme rozumiete veľmi dobre taliansky, ale to už je otázka jazyka. Takže v prvom rade chcem povedať, že som presvedčená o tom, že je dôležité, e, že aj bod e, s vysokou účasťou, čo je e, všeobecný rozpočet EÚ, aj pri tomto bude dôležité jasne uviesť, že to sledujeme. A som si istá, že Barbara teda je to mladá osoba, ktorá v tomto v rozpočtovom výbore, ktorom dominujú muži, si získala rešpekt. Je dôležité, že to stanovisko prekladá tu, ale je zároveň aktívna vo výbore pre rozpočet a je preto veľmi dôležité, keď sledujete jej prácu, je veľmi dôležitá. A myslím si, že je tu jedna veta v jej návrhu, ktorá zdôrazňuje, že audit rozpočtu, ktorý zahrňa rodovú perspektívu, je podmienkou prípravy eh, rozpočtu eh, pre rodovú rovnosť. Čiže myslím, že jasným spôsobom je to uvedené, akým spôsobom eh, zdôrazňujeme túto dobrú spoluprácu. Samozrejme, pokiaľ ide o Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, mohol by byť inštitútom, v ktorom, ktorý nám predloží e, množstvo dobrých štúdí, ktorý bude predstavovať dobrý základ pre našu prácu, ale samozrejme zatiaľ tomu tak nie je a musíme sa ubezpečiť, aby e, budúci rok sme v skutku dobrým spôsobom využili rozpočet tohto inštitútu, lebo potrebujeme e, mať vykonanú správnu prácu, prácu, ktorá bude potrebná. A včera som bola udivená prezentáciou expertov Eh, expertom na, na hospodárskú krízu a ukázalo sa, že je potreba mať dobre štatistické údaje a preto je nevyhnutné eh, sledovať sledovať to veľmi podrobne a želala by som si, aby sme mali z tohto Rodového inštitútu eh, dobré štúdie a som veľmi rada, že môžem spolupracovať s Barbarou samozrejme nie len na tejto otázke, ale uh, ako aj s ďalšími tieňovými spravodajcami a verím tomu a e, môžeme hovoriť, e, popriať všetkým všetko dobre i hlasom v kabínach, ktorí skvele pracovali poč- ako, i, ako i technickému týmu a Sabin, sme veľmi radi, že sme s vami mohli spolupracovať a Michal, som rada, že vám môžem povedať, že potrebujeme silnú prítomnosť a to je veľmi dôležité. A ako je dôležité, a pri predsedaní komisie ste ukázali, že, ste, e, že sme citliví na e, rod a myslím, že to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel povedať toto. Ja by som chcel povedať toto, že až budú pozmenujúce návrhy, tak mali by byť e, prínosom e, k tejto správe. A je trošku zaražajúce, že ten rodový aspekt tam nebol prítomný od samého začiatku, ale vlastne musel byť odprezentovaný e, cez pozmeňujúci návrh pani Bauer. Ja by som chcela sa pridať k tým hlasom, čo tu e, zazneli, e, s prianím všetkého dobrého v nadchádzajúcom období. Ja si veľmi vážim prácu a zanietenosť e, Barbary Matera, preukázanej pri tejto správe aj pri iných aktivitách. Minulý rok sme uplatňovali taký postup, že pri prerakovávaní e, rozpočtu na ďalší rok alebo pri absolutóriu, pri udelení absolutória, pri takýchto témach by bolo dobré mať prítomného riaditeľa toho rodového toho ústavu pre e, rodovú rovnosť. Tento ústav e, je od nás dosť geograficky vzdialený A e, je to na úkor e, dobrej komunikácie a, a, a vzťahov. Počuli sme, že dochádza k vzťahovaniu. No neviem, ako to celkom formulovať. Tá koordinácia jeho práce s prácou tohto výboru by mala byť lepšia. Veď spomínaný ústav sa E, zaoberá prípravou predsedníctiev v rade a my by sme mali mať informácie oveľa skôr, než je, než je tomu v reáli. Jednoducho bolo by dobre tu mať riaditeľa, riaditeľku toho ústavu alebo iného e, zástupcu ktorý by sa zúčastnil nášho zasadnutia a v každom prípade aspoň raz do roka by sme mali mať diskusiu e, za účasti zástupcu ústavu, možno práve v súvislosti s rozpočtom alebo s udelením rozpočtového absolutória. Ďakujem, pani Bauer. Možno len súhlasiť. hovorí predseda. Myslím, že je to veľmi dobrý návrh. A, a skutočne zapracujeme to do naplánovaných schôdzi. Je tu niekto z komisie? Chce sa niekto vyjadriť za komisiu? Zdá sa, že nie. Nechcete komisia sa vyjadriť? No a dáme slovo opäť spravodajkyni. Ďakujem. Ja chcem podporiť to, čo povedala pani Bauer. Bolo by dobre pozvať niekoho z toho ústavu, aby sme hovorili o veciach týkajúcich sa toho ústavu No práve kvôli tomu, že tu nie sú, e, nie sú zastupcovia ústavu, niektoré veci e, nedokážeme detálne prebrať. Napríklad e, také otázky, ako je rozpočtová problematika, sú často považované za náročné otázky, ale na základe eh, podnetu zo strany eh, lídra eh, našej skupiny, pána Maura, sme veci aj rozbehli v rozpočtovom výbore. A musím povedať, že sa nám sa mi podarilo zistiť celkom zaujímavé veci. Môžem e, vám tieto informácie postúpiť, ale inými slovami e, rozhodne súhlasím s názorom pani Bauer. Predseda. Týmto možno konštatovať, že sme diskusiu uzavreli. Ako to vyzerá s termínmi? Termíny na predloženie pozmenujúcich návrhov je dnes o 15. hodine. Budeme hlasovať 5. a 6. januára. A výbor pre kontrolu rozpočtu sa tomu bude zaoberať, e, sa tým bude zaoberať 26. a 28 marca. Môžeme prejsť na bod 19, bod rôzne, tam nemáme nič. Takže tým pristávame na bode 20, dátum ďalšieho zasadnutia 25. 26. januára v Bruseli. Bude ďalšie zasadnutie tohto výboru. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli keď sa blížime k Vianociam, zaželal veselé Vianoce, šťastný nový rok. Toto sa vzťahuje samozrejme aj na tlmočnícky tím, pracovníkov sekretariátu, podporným pracovníkom. A verím, že si všetci užijeme tých zo pár dní voľna, zaslúžime si oddych aby sme e, boli schopní v januári začať pracovať e, s plne regenerovanými silami. Takže šťastlivý nový e, rok. O 11.30 začne zasadnutie koordinátorov. Ďakujem.